Ja. No a na úvod poprosím pani poslankyňu a Kľun Deldre z Irska. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo, pán predseda. 25. november, tento týždeň je dňom medzinárodného boja proti násiliu na ženách Ženy sú primárnymi obeťami domáceho násilia, sú vždy fyzika páru a sú náchylnejšie byť obeťami v takýchto situáciách. A som rada, že môžem informovať tento parlament, že Írsko nedávno podpísalo istambulský dohovor Rady Európy ohľadom prevencie a boja proti násiliu páchanému na ženách, najmä vo forme domáceho násilia. Domáce násilie tradične bolo vnímané ako niečo, čo sa deje s zatvorenými dverami a tam to má aj zostať ale to sa zmenilo a musíme teraz počerkovať a zdôrazňovať prípady a zároveň podporovať ženy v každej jednej situácii. To sa netýka len fyzického násilia, ale aj zneužívania a psychologického týrania to môže byť častokrát oveľa náročnejšie a horšie ako priame zneužívanie alebo násilie. Mnoho žien v celej Európe čelí takémuto zneužívaniu a násiliu vo svojich domácnostiach a právny systém, e, systém prokuratúry, to všetko musí byť zmenené tak, aby sme dokázali účinnejšie proti tomuto bojovať, aby to nebolo len čosi za otvorenými dverami. Treba podporovať obete a štátne služby si plno musia uvedomovať závažnosť tejto situácie a musia konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pani poslankyňa Mária Grapiny. Pani Maria Grapini, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Rada by som vyjadrila obavy mojej krajiny a občanov mojej krajiny, najmä voči eskalácii násilia, ku ktorému došlo a týka sa to vlastne aj ohrozenia podmienok života detí. Chcela by som spomenúť zásadnú tému, súvisí to s bezpečnosťou európskych občanov priamo tu v Európe je pre mňa veľmi dôležité, aby predseda Európskej komisie a stály predseda Európskej rady, aby vystúpili pred Európskym parlamentom a predstavili svoj program voči e, čeleniu migračnej kríze, ako zabezpečiť bezpečnosť hraníc, bezpečnosť európskych občanov. Kvóty nevyriešia tento problém. Nemôžeme tento vysoký stav e, alebo tento mimoriadný stav držať dlhodobo a nemôžeme zároveň riskovať ďalšie ohrozenia života alebo straty životov. Ako sa dostaneme z tejto krízy? Musíme zachrániť a zabezpečiť Európsku úniu a chceme rovnaké zaobchádzanie. Nechceme dvojrychlostnú Európu a zároveň nechceme ani znižený režim bezpečnosti. Ehm, všetci sme podpísali eh, zmluvy, ktoré nám garantujú také, také zaobchádzanie a také zaobchádzanie by nám malo byť aj poskytnuté. Ďakujem pekne. Eh, Teraz pani Beatrix von Storch, nech sa páči. Prezident Vážený pán predseda, ďakujem. Musíme eh, sa zaoberať bezpečnosťou a bojom proti terorizmu. Pani eh, hohlmeier hovorila teda s ľavicou alebo so zelenými, eh, obvinila ich zo spolu účasti alebo teda spoluviny na tom, čo sa stalo teroristi sa e, teda dostali um, na toto územie a tam nepomôžu ani um, teda údaj ľudských pasažierov alebo podobné opatrenia. tam jednoducho takýto zákaz určite nepomôže. Teroristi už dnes majú nelegálne zbranie. Už teraz o tom diskutovať je pri neskoro. Uh, a e, tým, že sa budeme venovať iným oblastiam, ktoré sa týkajú napríklad športových zbraní, tomu to nepomôže. Hranice musíme skontrolovať a e, pani Holmajer ani úto nechcú a to nie je správne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz pán poslanec, teda pani poslankyňa Jana Tom, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, vojna v Sýrii je výzva pre Európu a aktivity e, islamského štátu sú tou najväčšou formou hrozby udalosti v Paríži, aj zostrelenie alebo výbuch e, v ruskom letadle. To všetko potvrdzuje, že vojna prišla do Európy. Bolo jasné, že bude nejaká odozva na ruskú interferenciu v Sýrii a je naozaj dôležité, aby sme, aby sme diskutovali o tom, ako táto krajina zmenila túto situáciu a zároveň z pohľadu Európy ISIS a Rusko sú dvojičky. ISIS je um, riziko nielen preto, že sú to radikáli a teroristi, je to alternatívny projekt ohľadom budúcnosti Blízkeho východu, ale aj celého sveta. Na nedávnom stretnutí v Palange um, baltskí, pobaltskí eh, prezidenti hovorili, že sa nespoja do žiadnej koalície, ak bude zahrňať Rusko. Nie je to poprvýkrát, keď sa e, svet e, snaží spojiť svoju solidaritu, e, keď čeli jednotnej hrozbe. Mali by sme sa zjednotiť voči spoločnému nepriateľovi so všetkými aktérmi vrátane Ruska aj Iránu. Je naozaj proti ISIS, tento boj je príliš dôležitý, dôležitejší než naše geopolitické záujmy. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec João Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Situácia migrantov, ktorí prechádzajú eh, cez Balkán v nezastaviteľnej vlne, je naozaj vážnou hrozbou, zásadným dôvodom na zamyslenie. Humanitárna situácia sa zásadne zhoršila počas posledných dní a to práve kvôli tomu, že mnohé krajiny zaviedli diskriminačné a nelegálne bariéry voči voľnému pohybu osôb. Robia tak nie len na základe národnej príslušnosti, ale aj na základe mnohých iných eh, individuálnych eh, faktorov a je to naozaj zabraňovanie alebo teraz zneužívanie veľmi eh, zúfalé situácie zúfalých ľudí a je dôležité nájsť odozvu, ktorá bude plne v súlade s hodnotami, ku ktorým sa Európska únia hlási. My tak radi o týchto hodnotách hovoríme, ale veľmi e, slabo ich predsadzujeme sami u seba. Je naozaj dôležité, aby sme dostali svojim e, humanitárnym záväzkom, a v tomto smere je naozaj nevyhnutné, aby sme vytvorili bezpečné, slobodné a otvorené migračné toky, a, a migračné cesty a zároveň je nevyhnutné vysporiadať sa s ľuďmi, ktorí sa živia a ľudskou tragédiou, prevádzačmi. Prostriedky, ktoré sme pridelili pohraničnej stráži alebo hraničnej policii, mali byť vyčlenené na starostlivosť o migrantov. Teraz pán Jordi Sebastian, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A november, a to je, e, nedávno sme si pripomenuli vo, vo Španielsku výročie e, boja proti e, Frankovej diktatúre. A mu je dôležité pripomenúť si, čo všetko tento krvavý ležim spôsobil aj v Alicante, kde 88 tisíc e, ľudí bolo zastrelených a neskôr sa osoby, ktoré spáchali tento masaker, dostali do vlády. Je dôležité, aby sme uznali tieto zločiny, aby sme si ich pripomínali. E, je dôležité, aby fašistické zločiny neboli beztrestné a zároveň, aby sa stali trvalo súčasťou historickej pamäte, pretože obete na tejto diktatúry e, nedostali také odškodenia, aké by si zaslúžili. Pripomínam slova komisárky Redingovej, ktorá hovorila, že je dôležité pripomínať si trestné činy alebo kriminálny charakter rôznych e, zločinných diktatúr, ktoré v Európe boli. Je dôležité, aby sme si pripomínali aj našu cestu k totalitarizmu v Španielsku. Tento parlament a aj ostatné európske inštitúcie by naozaj mali bojovať proti pomalému zabúdaniu týchto skutkov a je dôležité, aby sme zaviedli spoločné štandardy. Ak to nespravíme, budeme spolupáchateľmi tohoto spoločného zabúdania. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz pani Parker, nech sa páči. Thank you, President. There's no more persecution. Ďakujem, pán predseda. Nie je viac prenasledovaných a zaznávaných menšín, než sú kresťania mnohí na strednom a blízkom východe. A tento región bol rodiskom kresťanstva, ale od zlyhania sekulárneho režimu sa vedie e, toxická, netolerantná kampaň proti kresťanom. Vidíme, ako sa e, ničia kostoly, ako sa menia na mešity a kresťanské dievčatá a ženy sa využívajú ako sexuálne otrokyne a sú e, z nich robení občania druhej triedy. Je tu násilie proti mužom a proti ženám, ktoré ak e, prežijú mm, mučenie, tak sú ešte aj zabíjani a vraždení. A takisto je tu nenávisť voči LGBT menšine. A to sa teraz dostáva aj do našej krajiny, kde uh, gejovia, muži a ženy sú takisto objektom násilia a ponižovania, ale je to nepovedané akceptovateľné. E, West London je obzvlášť nebezpečný pre e, gejov a lesby. A to je potrebné, aby sme venovali tomuto problému pozornosť. E, pán Korál, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Treba si uvedomiť, že od roku 2008 do roku 2000, od roku 2009 do roku 2015 veľa e, rybárov, polnohospodárov, vplov, e, e, tí všetci boli postupne úplne opomenutí a zabudnutí riadením alebo teda vedením jednotlivých fondov, ktoré v Európe máme. A to sa týka aj môjho regiónu, eh, Sicílie, kde eh, veľké percento polnospodárských firiem čelí eh, k bankrotu práve kvôli tomu, že nedostali dostatok prostriedkov z toho predchádzajúceho finančného obdobia. Z tohto dôvodu som dostal veľmi veľa rôznych mailov a sťažností a žiadostí týchto ľudí a snažili sa otvoriť vlastne predlženie čerpania týchto prostriedkov. To isté platí aj pre mojich kolegov z hnutia 5 hviezd. Snažíme sa vyvinúť maximálny tlak na to, aby sme dokázali umožniť takéto čerpanie prostriedkov. A posledná otázka pre komisiu. Tu sa chcem spýtať komisie s najväčšou pokorou, či by naozaj dokázala eh, zabezpečiť predlženie možnosti čerpania, lebo je to kľúčový sektor pre tak chudobný región, ako je Sicília. Ďakujem pekne. Tante grazie, onorevole Corrao. A eh, madame Depité. Teraz pani Dominik Bild, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Alzheimerová choroba je e, teda postihuje asi 6 miliónov ľudí v Európe a počet nových prípadov každý rok naďalej rastie. Vo Francúzsku 275 prípadov sa zistí každý rok a jeden zo štyroch Francúzov má vo svojom okolí nejakú osobu, ktorá trpí touto chorobou, čo vedie k veľkému utrpeniu či už pre pacienta alebo jeho okolie táto choroba progresívne a nezvratne postihuje, alebo teda e, zhoršuje hlavne pamäť a žiaľ neexistuje žiadna e, liečba tejto choroby, hoci niektoré lieky môžu prispieť k, u, k uľahčeniu tých symptómov. Je to prvý, prvá príčina závislosti v Európe a vyžaduje si dodatočné prostriedky pre výskum a hlavne musí byť uznaná ako zdravotná priorita vo Francúzsku a vo svete. E, k tejto téme som predložila písomnú deklaráciu alebo prehlásanie. Je to vo všeobecnom a ľudskom záujme. To musí e, byť prioritou a vyzývam všetkých kolegov z parlamentu, aby podpísali toto prehlásenie či deklaráciu. Ďakujem. Merci beaucoup, Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz pán Krumik. Ďakujem, pán predseda. 13. január bol deň, keď som sa prihovoril tomuto plénu a hovorili sme o e, vzťahoch s Ruskom a e, chcem položiť teraz jednu otázku. Nedomnievate sa, že som mal pravdu vtedy a že vy ste reagovali nesprávne? Chcel by som postaviť teda otázku, položiť otázku, prečo Na jednej strane, keď som tu vtedy hovoril o našich e, protivníkoch v mešitách, e, že to vlastne nebola nejaká, nejaký prejav nenávisti, ako ste ma vtedy označili. A, a vieme, čo sa odvtedy e, stalo a takisto sme hovorili vtedy o páde lietadla, v ktorom zahynulo takmer 200 e, ľudí. Pani, pani poslankyňa Pavnova. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, e, je, si pripomíname E, útoky z Paríža, ale takisto je uh, už 321 dní od útokov v, na Charlie Hebdo a ja sa domňam, že nemôžeme žiť ďalej a do nekonečná v takomto strachu a preto 10 dní po útokoch v um, Paríži, hovorím, že nemôžeme čakať ďalších 321 dní a čakať, kým začneme konať. My musíme niečo urobiť, musíme konečne presadiť eh, PNR napríklad, alebo Frontex a eh, Takisto musíme chrániť naše vonkajšie hranice. Musíme sa rozhodiť, čo budeme hovoriť s radikálmi a zahraničnými bojovníkmi na našom území. A nakoniec musíme aj zmeniť uh, E, systém a zberu informácií, tie musíme zbierať a de- deliť sa o ne. V opačnom prípade budeme ďalej žiť v strachu a naši občania budú žiť v strachu. Ďakujem. A teraz pani Viorika Dančila. Ďakujem, pán predseda. Eh, ja s obavami som zaznamenala, že sa tu v poslednom čase hovorí o návrate k dvojrýchlostnej Európe. Ja sa domnievam, že je to znepokojujúce, pretože jeden z lídrov Európy, pán Juncker, povzbudzuje takúto myšlienku, ktorá však ide proti hodnotám európskeho projektu, ktorá je za, ktorý je založený na súdržnosti, na kohezii, teda ako bojovať proti nezamestnanosti mládeže, ako bojovať proti chudobe, ako sa môže Európa obrániť proti vonkajšej hrozbe, ak lídry pomýšľajú na delenie Európy. A je tu teraz žiadosť Spojeného kráľovstva o obmedzenie práv migrantov a toto prichádza vo veľmi zložitej situácii, keď potrebujeme viac než inokedy predtým solidaritu a predseda komisie má povinnosť podporiť um, svoje stanoviska. Neverím v jeho víziu o dvojrychlostnej Európe. Neverím, že môžeme vychádzať z takéhoto základu. Ďakujem pán zamestník Angel Dambaski. Bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, nedávne tragické udalosti ktoré spôsobil IS v Európskom členskom štáte, sú ďalším dôkazom toho, čo hovoríme už viac než rok. Eh, je to dôkaz našich obáv eh, ohľadom eh, pokračujúceho radikalizačného procesu v našom vlastnom dome. A Európa musí chrániť svoje vonkajšie hranice na juh je najdlhšia južná hranica Európskej únie a to je hranica môjho členského štátu Bulharska. A kto bude zodpovedný za nezodpovedné správanie sa e, inštitúcií voči tomuto obrovskému e, ohrozeniu a preto požadujeme okamžité uzatvorenie štátnych hraníc a vonkajších hraníc e, únie, to znamená aj hraníc mojej krajiny, pretože sa tu šíria nezákonný Eh, migranti treba okamžite odhalovať eh, nezákonne sa pohybujúcich cudzincov a treba odhalovať radikálov. Eh, toto je jediná vec, ktorú môžeme urobiť, aby sme sa aspoň pokúsili ochrániť naše hodnoty. Ďakujem, pán Dobasky, A teraz má slovo pani Izaskum Bilbao Barandika, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A dnes, práve teraz v Španielsku, rodiny eh, desiatich tisíc stratených ľudí ešte stále hľadajú svojich predkov, ktorí zmizli počas Frankovej diktatúry eh, Pýtajme sa, prečo si nepripomíname tieto extrémy fašizmu, ktoré by už naozaj mali byť minulosťou v Európskej únii aj v celom kontinente. Nedávno Cervantesov inštitút v, v Madride e, v podstate si uctil páchateľov e, rôznych zločinov, ktoré došlo, ku ktorým došlo počas Frankova režimu. To nie sú nejaké zločiny minulosti. Je dôležité, aby sme tieto zločiny odmietali a zavrhovali aj dnes, lebo je naozaj hamba pre Európsku úniu, že páchateľom e, týchto zločinov dávame rovnakú ochranu, ako dávame ochranu obetiam. A to by naozaj nemalo platiť pre žiadne extrémne režimy v minulosti. Ďakujem pekne. A teraz pán poslanec. A bounce. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo pán predseda Európska únia a zároveň Rada ľudských práv OSN sa viackrát vyjadrovala proti trivializácii a banalizovaniu zločinov frankizmu. V každom prípade aj dnes naďalej v Európe vidíme nepripustné situácie, ku ktorým dochádza Ehm, je to napríklad aj dlhodobé vyplácanie eh, penzií nemeckou vládou dobrovoľníkmi, ktorí bojovali eh, v, eh, v frankových milíciách. Zároveň je to napríklad aj snaha španielskej vlády postihnúť alebo pokryť vlastne beztrestnosťou súčasne alebo dnes žijúcich páchateľov týchto zločinov. Je dôležité uvedomiť si, že to sú veľmi bolestivé spomienky pre 10 tisíce rodín, ktoré žili počas tohto obdobia pod neustálým prenasledovaním a mučením. A to si vyžaduje naozaj participatívne e, pripomínanie si týchto faktov. Táto historická pamäť sa týka všetkých, každého jedného z nás. A táto snemovňa má povinnosť jednoznačne a hlasne povedať, že bez e, trestu nie je demokracia. A je dôležité, aby e, zločiny frankizmu boli plne potrestané a zároveň aj repatriované vymáhané v prípade, alebo teda odškodnené tam, kde je možno odškodniť obete. Pani Begin, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Zdá sa, že Čína e, robí inváziu na náš produkt s lacnými a nekvalitnými produktami, ktoré neustále skúmajú európske laboratória. Ale Peking teraz pripravuje svoj finálny útok a tu má spolupáchateľov v Štrasburgu a v Bruseli, Komisia bude od roku 2017 uznaná za trhovú ekonomiku a nebudeme môcť vlastne dlhodobo brániť náš trh proti produktom, ale Čína nie je trhová ekonomika a zároveň tam nie je vlastne žiaden právny argument, ktorý by to podporil. Neexistuje spôsob, prečo by sme takto mali argumentovať a toto rozhodovanie môže vykonať samotne komisia bez konzultácie kohokoľvek. A Čína, kde pracujú deti, kde ľudia pracujú v, bez, v neludských podmienkach, tak tá bude posudzovaná za trhovú ekonomiku a podobne je talianská ekonomika. Berieme na vedomie, že e, stovky tisíc pracovných miest v Taliansku závisia od tohoto rozhodnutia. Samozrejme, všetci to veľmi dobre vieme, ale všetci sú spolupáchatelia. Dokonca aj náš pre- premiér e, tweetuje e, spokojne o týchto témach. Ale naozaj mňa nebude naďalej, už nebudem, nemôžem sa pozrieť na tom, ako táto politika naďalej pripravuje ľudí o prácu. Zdá sa, že stovky tisíc pracovných miest nikoho nezaujímajú. E, e, honorable. Begin. Um... Ďakujem pekne pani poslankyne Begin. A teraz pani Romana Toms, nech sa páči. A za besedo. Ďakujem za slovo. Migranti prichádzajú do Európy za mesiac viac než 50 tisíc e, migrantov prešlo cez Slovinsko. To je viac než 10 celkového obyvateľstva ale na niektorí žiadajú o azyl. Väčšina z nich sú ekonomickí migranti, väčšina prichádza bez dokumentov. My sme súčasť segmentu a je našou povinnosťou ochrániť vonkajšie hranice EÚ. Ale slovinská policia odhalila mnohých migrantov, ktorí zneužívajú tieto migračné toky. A ja e, myslím, že si musíme položiť otázku, či dokážeme naozaj dôverovať našim bezpečnostným zločkám a či máme dostatočné uh, kapacity a dostatočné opatrenia. A najmä teraz po parížských útokoch e, sa treba pýtať na projekt spoločnej bezpečnosti Európskej únie a či funguje. Ďakujem. Pán poslanec Jonas Fernández. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda moje dnešné vystúpenie je zamerané na to, aby sme si pripomenuli obete posledných teroristických útokov v Európe ktorí si zaslúžia skutočnú bezpečnostnú obradnú politiku na našom kontinente. V každom prípade rád by som teraz hovoril o rozhodnutí o tom, že Číne dáme statút, štátu trhovej ekonomiky. To je rozhodnutie, ktoré môže plne vypáliť proti nášmu priemyslu v Európe a to najmä proti tým najdôležitejším sektorom, ako je napríklad oceliarský sektor. To je zásadné a má to význam pre zamestnanosť v Asturiase. Čína nie je trhová ekonomika. Úvery riadi štát. Štát zároveň obmedzuje mobilitu a nedovolí ľuďom, aby sa mohli posunúť z jedného mesta do druhého. Čo to je za trhová ekonomika, kde štát kontroluje úvery a pohyb ľudí? Toto rozhodnutie nemôže byť prijaté v Európe, pretože um, opatrenia proti regiónom, ako je môj, um, opatrenia, ktoré zničia ocelierský priemysel v Európe, takéto tu nemajú miesto. Čo, Pán predseda, memorandum, ktoré bolo podporené pred pár dňami, je ďalšia arbitrárna legislatíva, ktorá trojka, štyri teda trojky. E, následne po e, rozličných bankových rekapitalizáciách, ktoré sa uskutočnili, mnohé dlhy mali byť odpísané, ale namiesto toho vidíme eh, rozličné ehm, hostenia či zhabania. Takže tieto prostriedky proste tieto kroky proste znamenajú, že Gréci prídu o svoje domovy, niečo, čo sme nevideli v predošlých memorandách a medzivládnych dohodách. Žiaľ, Ehm, nebolo možné toto riešiť iným spôsobom, ale my, Gréci, budeme bojovať odhodlane, aby sme bránili naše domovy a to, čo sa stalo v Španielsku, sa nezopakuje u nás, aby žiadne z týchto e, domov sa nedostali tým mm, na, mm, supom. Pán Radoš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Spoločná bezpečnostná a zahraničná politika existovala už 20 rokov a teda aj viac. E, politika sa rozvíjala vo svojich nástrojoch, vo svojich formách, krokoch. E, boli tu rozličné orgány, ale pokiaľ ide o pokrok smerom k jednote a silu týchto dvoch politik, tak to sme nevideli. Kríza, ktorej teraz čelíme, e, vojna v našom susedstve, terorizmu sú problémy, ktoré by sa mohli vyriešiť oveľa ľahšie, dokonca by sa im dalo zabraniť, keby to bola spoločná politika obrany na úrovni EÚ namiesto tých 15 či 25 rokoch skúseností a vo svetle našich nedávých skúseností potrebujeme reagovať na krízu a podľa mňa je jasné, že spoločná európska obrana a bezpečnostná politika sa vyžaduje posilnenie a dúfame, že tieto výzvy e, v budúcnosti ľahšie zvládneme. E, ďakujem. Pani Anderson, nech sa páči. Ďakujem. Minulý týždeň sa dosiahlo dôležité, e, teda dôležitá dohoda medzi írskou vládou a e, aj severným partnerom a to, to je jediná platforma, ktorá poskytuje ochranu e, Minulý týždeň som ale nevidela, že by britská vláda riešila povinnosti, ktoré vyplývajú z článku 2 a Európsky kód pre ľudské práva si myslím, že to by sa malo vyriešiť. E, britská armáda, polícia, a politické inštitúcie, ktoré spáchali mnohé zločiny a spôsob, akým britská vláda sa naďalej správa na tejto rovine, Takže komisia a pán komisár sa musia vrátiť do Belfastu, aby sa posilnili tieto práv, aby sa vyriešil tento konflikt, aby sa zabránilo porušovaniu ľudských práv a bezrestnosti a aby sa plne zverejnili informácie eh, v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Francesco Gambus. gracias. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, dovolte mi vyjadriť sa predovšetkým, aby sme si pripomenuli obete v Bejrúte, v Paríži, v ďalších mestách. V každom prípade treba si uvedomiť, že e, s postupom času sa zakotvujú akési jednoznačné istoty a práve teraz v štvrtok e, to bolo e, výročie úmrtia Franka. Stále sa zdá, že jeho zločiny sú nepotrestané. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že máme tu aj vlastne zločiny Mariona Furaska Carreru, ktorý bol vedúci Frankovho režimu v Andalúzii, presvedčený kresťan a katolík, ale napriek tomu vlastne viedol povstaleckú armádu ktorá 9. apríla 1938 ho popravila práve kvôli jednoznačnej podpore pre slobodu, demokraciu a ďalšie ľudské práva. Musíme si uvedomiť, že e, Španielsko ešte naplno neobnovilo dôstojnosť e, ľudí, 10 tisícov ľudí, ktorí boli podobní ako tento pán. Ich dôstojnosť aj dôstojnosť všetkých tá rodín, aj našej, táto je ohrozená práve tým, že si nepripomíname ich obete a netrestáme ich páchateľov. Ďakujem pekne.

prepojila s ochranou občanov. Doteraz fenomén utečencov sa považoval za humanitárny eh, a organizačný problém, ale nedávne udalosti z Bruselu eh, znamenajú, že je to predovšetkým bezpečnostná otázka. Sme ako keby vo vojne, občianskej vojne, ako keby Európa nebola napadnutá cudzou armádou, ale eh, jej občanmi. A ten, korene tohto fenoménu je možné nájsť v sociálnej patológii, ktorá vyplýva z pocitu vylúčenia zo systému, ktorý mal zabezpečiť sociálny postup a akceptovanie. Samozrejme, že nie tí, všetci tí, ktorí prídu o pracovné miesta, sa stanú hneď teroristami. Hovoríme tu o interakcii rozličných sociálnych, mediálnych a mm, faktorov a faktorov zahraničnej politiky. E, ale terorizmus vytvára tlak nielen na národné, ale aj európske inštitúcie a bude e, predstavovať a poznamená vývoj v ďalších desaťročiach. Ďakujem. Teraz má slovo pán Polčaky. Elnök úr,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 pretože teraz došlo k posunu terorizmu sem k nám, hlavne pred Vianocami a e, má to vlastne spôsobiť chaos. E, mňa to trápi, pretože aj tu v tomto parlamente e, viacerí sa zdajú, že podceňujú túto situáciu. Ja som presvedčený, že Európania očakávajú od nás skutky. Musíme prijať správne rozhodnutie, chceme zabezpečiť, aby občania ešte verili v Európsku úniu. Nemôžeme si dovoliť e, spoliehať sa na tradičné politické hry, e, nemôžeme sa e, pozerať na to, kto vyhrá a kto prehrá, ale hľadať rozumné riešenia, aby sme situáciu vyriešili. EPP pracovala na balíku navrhovaných riešení a cieľom je Eh, znovu vytvoriť zónu bezpečnosti a vyzývam mojich kolegov, aby si preštudovali tieto balíky, aby sme prijali rozhodnutie, pretože inak sa obávam, že to budú hlasy extrémistov, ktorí budú Európania počúvať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo de, pani Klaudia Depaten. Ďakujem pekne. Napriek vážnosti bezpečnostnej situácie európsky, e, európska práca musí pokračovať. Nemôžeme nechať túto krízu, aby všetko zmenila. Nesmieme sklznúť do nečinnosti. Musíme e, nadalej myslieť na pracovné príležitosti pre mladých, hoci často na mladých zabúdame. Zabúdame na zraniteľnosť tejto kategórie. To neznamená, že problémy zmiznú. Dokonca sa ešte zintenzívnia. Máme 4,6 miliónov milióna mladých v Európe, ktorí nemajú prácu. Európska komisia musí e, zhromaždiť dáta, pokiaľ o implementáciu programov, musí e, teda sa starať o prácu pre mladých. Potrebujeme nové investície, nové iniciatívy, aby sme znížili túto nezamestnanosť. Preto som navrhla, aby tieto programy sa týkali ľudí až do e, 35 rokov.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 Rád by som sa vyjadril k téme Helsinského dohovoru, ktorý zabezpečuje a zakotvuje práva, základné ľudské práva a práva menšín. Tu v Štrasburgu sme pred 25 rokmi podpísali rámcovú dohoru, do, rámcový dohovor o ochrane práv menšín. A toto je výborná príležitosť, aby sme si pripomenuli, aká je dnes okolná situácia a zároveň e, zdôraznili to, že treba urobiť stále veľmi veľa preto, aby sme účinnejšie chránili menšiny. Priznajme si, že signatárske krajiny jednoducho neimplementujú veľmi veľa tých článkov, ktoré sa nachádzajú v rámcovej dohode. Táto situácia by mohla byť vyriešená, ak by európske inštitúcie prijali rámcový, rámcovú smernicu, ktorá by chránila menšiny, právne záväzný dokument. Samozrejme, táto iniciatíva by mala byť prijatá komisiou, ale parlament, ktorý pozorne sleduje záujmy našich občanov, by tiež mohol prevziať vedúcu úlohu v tomto procese. Hovoríme o 40 miliónoch európskych občanov, ktorí sú priamo dotknutí. A preto má Európa povinnosť vysporiadať sa s touto témou, najmä keď zoberieme na vedomie, že článok 2 zmluvy o Európskom spoločenstve hovorí o tom, že Európska únia je postavená aj na práve ochrany menšín, aj na, na právach menšín, ktoré treba chrániť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Michaela Šojdrová, nech sa páči. Vážení kolegovia a kolegyne, máme už len 25 minút, keď môžeme hlasovať a voliť e, v súťaži 10. ročníka Lux Film Prize, ktorá bude vyhlásená zajtra na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Spomínam to práve preto, lebo reč filmu je občanom častokrát oveľa zrozumiteľnejšia ako reči nás politikov. A tieto filmy, ktoré boli nominované, sú veľmi aktuálne. Napríklad film Mediteranea hovorí o motivácii a osude afrických utečencov. Film Mustang hovorí o mladej generácii Turkov. A film Urok, bulharský, hovorí o rodinných vzťahoch, nepochopení a konfliktoch. Sú to filmy, ktoré sú naozaj veľmi hodnotné a ktoré prispievajú k dialógu medzi Európanmi a prispievajú k diskusii o európskych hodnotách aj medzi nami, politikmi a občanmi Európskej únie. Pevne verím, že táto cena prispieje aj k tomu, aby tu bolo väčšie uvedomenie si európskych hodnot, ktoré tu máme obhajovať. Ďakujem pekne. Teraz pani poslankyňa Kirsten Darling, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Tento týždeň ako vidíme, ako sa rýchlo jeseň mení na zimu a poprvýkrát tu mám veľmi e, chladné počasie a to spôsobuje aj vysoké náklady na kúrenie. Treba si uvedomiť, že e, energetická chudoba sa síce dlhodobo zvyš, znižuje, hoci sa nám podarí e, zvyšovať efektivitu a znižovať náklady, vládne podporné schémy v oblasti vykurovania sú kľúčové. Trh sám o sebe nedokáže zabezpečiť tieto zásadné investície, najmä pre tých, ktorí bývajú eh, v sociálnom bývaní ktoré je prenajímané súkromným sektorom. A práve preto nedávne rozhodnutie konzervatívnej vlády zoškrtať podporu na solárnu energiu a e, veternú energiu je veľmi škandalózne. Len solárna energia sama o sebe dokáže vygenerovať 6 miliard libier e, v britskej ekonomike a podporovať milióny e, pracovných miest, ktoré sú kľúčovou investíciou do našej budúcnosti. Práve tak, že premiestňujú prostriedky do lokálnych ekonomik, ako je tá moja. Britská vláda musí prehodnotiť to svoje krátkozraké rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Claude Roland, nech sa páči. Merci, président. Ďakujem, pán predseda. Otázka uznávania štatútu e, trhovej ekonomiky e, pre Čínu je na pretrase dnes večer a má to dopad na, zamest- na zamestnanie alebo zamestnanosť v našom hospodárstve, pretože Čína je agresívnou ekonomikou. E, je to zvlášť závažné v oblasti oceliarstva, kde šéfovia odborov majú rovnaký názor. Čína nie je trhovou ekonomikou pretože nerešpektuje princípy e, lojálnej hospodárskej súťaže a teda to má vplyv na e, mnohé priame a nepriame pracovné príležitosti a pre celé naše hospodárstva. Aby bola Čína uznaná za trhovú ekonomiku, Čína musí splniť 5 technických kritérií a to ani zďaleka tak nie je. Uh, Musíme brániť e, naše hospodárstvo a nesmieme ho obetovať tomuto štatútu. Pre, je to otázka budúcnosti a vitality e, pre náš priemysel a pracovné miesta. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur député. And... Ďakujem pekne. A pán poslanec, na dnešným posledným rečníkom bude pán Ištváň Ujehli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je takmer 3 čtvrte na 11, vidíme to aj tu na hodinách nad európskymi vlajkami, ja som naozaj trpezlivo čakal a čakal na svoju príležitosť, pretože potrebujem niečo povedať niečo, čo všetci si musí uvedomiť. Všetci sa bojíme, všetci sme vystrašení teroristickými útokmi. Vieme, že to sú politické sily, ktoré zneužívali túto situáciu na propagandu, na boj proti utečencom, ale buďme jednoznační. Reálny problém je problém, ktorý je v európskej spoločnosti. A to je práve to, o čom chcem hovorím. Chcem hovoriť o chudobe detí. 26 miliónov detí v Európe dnes čelí chudobe. Jedno z každých štyroch detí čelí chudobe Ehm, a v tomto smere, napríklad v prípade Maďarska, je tento pomer naozaj až, až neuveriteľný. Hovorím o 1,4 eh, percentách celej populácie detí, pardon, 41,1%. To je niečo, čomu sa naozaj musíme postaviť. Zatra budeme hlasovať a musíme ukončiť chudobu detí v Európe. Potrebujeme podporiť tento návrh a vlády musia zobrať na vedomie túto skutočnosť a musia konečne implementovať tie opatrenia, ktoré potrebujeme. Musíme ukončiť chudobu detí, vysporiadať sa s ňou, pretože nemôžeme hovoriť o nejakom vývoji v Európe, ak tu naďalej budeme čeliť chudobe detí. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec ostatným mluvcom v e, čase tej večernej sesii. Vy ste boli posledným rečníkom a v tomto bloku Zajtra bude pokračovať prerušené rokovanie. V útorok 24. novembra 2015 začíname 8.30. No a potom bude krátka prestávka a potom ďalej budeme pokračovať o 3. hodine popoludní Program zasadnutia nájdete na web stránke Európskeho parlamentu. Prerušujem zasadnutie Európskeho